Vítame predsedu Európskej komisie. Kolejným punktem porządku obrad są oświadczenia Rady. Ďalším bodom programu na rokovaní e, je vyhlásenie Rady a komisie v spojitosti s, prípravou samitu šéfov štátov eurozóny a v mene rady dám slovo pánovi ministrovi Diegovi López Garidovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. 7. Eh, mája sa uskutoční stretnutie eh, šéfov vlád a štátov krajín eurozóny a diskusia, ktorá nás čaká aj tu v Európskom parlamente, bude venovaná tomuto mimoriadnému stretnutiu. Je to stretnutie, ktoré má za svoj cieľ sformalizovať dohodu, ktorú dosiahli e, jednotlivé krajiny ohľadom pôžičiek Grécku. Je to balíček o finančnej pomoci Grécku, tak, aby Grécko vďaka tejto pomoci mohlo efektívnejšie čeliť vážnej, zóne, vážnej situácii, v ktorej sa nachádza a tak aj celá eurozóna. No a zároveň e, je cieľom aj preskúmať a možno porozmýšľať nad tým, aké lekcie sa dajú e, z tejto situácie, mimoriadnej situácie, e, prijať pre ostatných, aké implikácie to má pre všetkých, zároveň aké dopady to má na celú eurozónu a ako Európsku úniu ako celok. To, čo šéfovia vládov, vlád a, a štátov Ehm, budú robiť, bude v podstate to, že potvrdia e, to riešenie financovania, ktoré bolo pripravené pre Grécko e, z pohľadu Európskej únie. Ako sme už hovorili, e, našim cieľom je formalizovať kompromis. Kompromis, ktorý je predovšetkým politickým kompromisom. A tento kompromis sa už urobil 11. februára na stretnutí. Je to kompromis s Gréckom, kompromis solidarity s Gréckom, tak aby táto krajina mohla vyriešiť svoju mimoriadne ťažkú situáciu. No a práve preto to, čo hovorili, e, to, čo budú robiť šéfovia štátov v, čtvrtok, v piatok, je to, že budú diskutovať o možnostiach, ktoré majú e, krajiny v eurozóne, tých 15 štátov eurozóny, a čo môžu spraviť preto, aby zároveň grécka vláda prijala naozaj veľmi tvrdý program, veľmi tvrdý program ehm, reforiem a úprav, tak aby Grécko mohlo dostať e, tieto požičky, ktoré majú zabezpečiť jeho väčšiu finančnú stabilitu a zároveň sú zamerané aj na väčšiu finančnú stabilitu celej eurozóny v jej celku. A to je práve niečo, čo bolo ohrozené, politickým spôsobom ohrozené a to nie len greckou krízou, ale bolo to aj politicky ohrozené 11. februára pri tom, ako, bola prijatá, ako bolo prijaté riešenie, ktoré eh, šéfovia štátov prijali. Je veľmi dôležité, aby sme toto rozhodnutie prijali a potvrdili je veľmi dôležité politicky, pretože to je naozaj veľmi relevantné. To má to aj obrovskú historickú dôležitosť, pretože je to rozhodnutie, ktoré je nevyhnutné. Je nevyhnutné preto, aby sme opätovne obnovili dôveryhodnosť eurozóny, aby sme opätovne obnovili aj externú dôveryhodnosť celej Európskej únie z finančnej perspektívy a zároveň je to veľmi dôležité aj kvôli fiskárnej solidarite a práve kvôli tomu, že to vytyčuje e, Európska zmluva. Je to fiskálna konsolidácia a zároveň konsolidácia Európskej únie ako celku. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme práve tento aspekt konsolidovali efektívnym spôsobom a zároveň e, v podobe trvalej obnovy Európskej únie. Práve z tohoto dôvodu dnes pán komisár Oli Rehn e, predstavil a publikoval Eh, odhady na jar, na rok 2010-2011 eh, a tie, sú, tie signalizujú ako, akýsi, ako akúsi hlavnú správu postupnú ekonomickú obnovu Európskej únie. Tie odhady, ktoré komisia publikovala, potvrdzujú to, že ekonomická obnova eh, sa už deje, že to už je realita a potom, ako sme zažili najväčšiu recesiu v našej histórii, sa očakáva, že Európska únia vo svojom spoločne porastie o 1% v roku 2010, o 1,75% v roku 2011. A práve preto recesia, ekonomická recesia, ktorú e, zažila, zažila Európska únia, ktorá nás postihla minulý rok, v podstate už aj spustila proces ekonomickej obnovy k čomu jednoznačne a výrazne prispel aj plán ekonomickej obnovy a zároveň aj, zároveň aj snahy európskych vlád, ktoré e, vstrekli obrovské objemy finančných prostriedkov do hospodárstva v jednotlivých krajinách a práve vlastne tieto prostriedky išli z rozpočtov jednotlivých krajín, ale zároveň aj z komunitárneho rozpočtu prostredníctvom rôznych špecifických opatrení. A práve to je jeden z dôvod, um, prečo potom, ako sme prešli tým najhorším v našej histórii, ako už teraz vidíme istú mieru ekonomickej obnovy v rámci celej únie. To sú tie, očak- to sú tie odhady, ktoré pripravila Európska komisia a bez pochyby rozhodnutie o Grécku, rozhodnutie o pôžičkách Grécku prispeje výrazným spôsobom tomuto efektívnemu charakteru a trvalému charakteru. To sú dve veci. Efektívna a trvalá obnova v eurozóne a zároveň aj v celej Európskej únii. chceme, aby, Euró- chceme, aby Európska únia odpovedala dobre a myslíme si, že tak v minulosti aj robila, aby dobre reagovala na súčasnú ekonomickú krízu. A je nevyhnutné, aby Európska únia dokázala poskytnúť efektívnu odpoveď tomu, čo vidíme pred sebou, no a zároveň aj vo vzťahu k tej mimoriadne ťažkej situácii, v ktorej sa nachádzame predovšetkým v Grécku. Pretože to, čo v konečnom dôsledku Európska únia v tomto období, v týchto mesiacoch ekonomických ťažkostí spravila, bolo to, že sme príjmali jednoznačné kroky a priame kroky k tomu, čo vedie k ekonomickej správe a k ekonomickej vláde v Európe. To sú priame kroky. A môže sa zdať, že niekedy to bolo príliš pomalé, príliš opatrné, ale boli to kroky, ktoré boli príjmané v každom prípade s istotou a s odhodlaním a ktoré v podstate e, vyvrcholia na stretnutí tento piatok, na stretnutí šéfov vlád. Sme presvedčení, ale to chceme, aby e, ekonomická únia mala tri základné piliere, tri pevné základy. V prvom rade je to zodpovednosť. Zodpovednosť e, voči tým kompromisom, ktoré sme už prijali. Napríklad kompromisom, keď sa podpísala a ratifikovala zmluva. Po druhé, je to solidarita. To je naozaj princíp, ktorý je už v samotnom srdci Európskej únie a všetkých našich politík. A po tretie, je to koordinácia. Koordinácia, ktorá musí byť v oblasti fiskálnej konsolidácie, koordinácia pri externom zastupovaní Európskej únie, napríklad ohľadom stratégie 2020, rovnaká koordinácia pre rast a zároveň pre, eh, pre únik z krízy som presvedčený, že tento dokument, ktorý pripravil komisár Oli Rehn a ktorý bude predstavovať komisia, je presne tým dokumentom. A dokument bude predstavený 12. maja a zodpoveda týmto líniám. No a na záver vám chcem povedať, že ekonomické riadenie Európskej únie e, sa e, umožňuje ďalší rozvoj, vytvára ďalší, ďalšie základy pre ďalší rast ehm, a Európska únia potrebuje v tomto smere efektívne nástroje. Potrebuje naozaj dohľad, potrebuje prvok dohľadu, O tom budeme hovoriť, to sa nachádza aj v dokumente, ktorý pripravuje Európska komisia. A rovnako chýba odkaz na dostatok e, prostriedkov verejných financií, chýba tu dohľad a zároveň e, si to vyžaduje väčšie európske financovanie. A práve v tomto smere sa obraciam na Európsky parlament, aby schválil tak rýchlo, ako je len možné, e, balíček o finančnom dohľade tieto, tieto dokumenty už čakajú, prejednávajú sa v Európskom parlamente a je veľmi dôležité, aby v najbližších dňoch boli prediskutované aj v jednotlivých výboroch a potom aj v pléne e, a na záver, aby boli schválené. No a takisto nám chýbajú mechanizmy, ktoré by nám umožnili preventívne pôsobiť voči budúcim krízam a zároveň nám chýbajú aj kapacity, kapacity, aby sme mali jednotný hlas v rámci externého zastúpenia Európskej únie. V tomto smere jednoznačne eh, hovorím aj o eh, stratégii 2020. To sú práve že kroky, ktoré musia viesť k ekonomickej správe, k ekonomickému riadeniu Európskej únie, ktoré eh, zároveň vytvárajú aj pobožičky Grécku. Tie sú súčasťou tohoto komplexu a je veľmi dôležité, aby Európska únia sa ubrala ďalej týmto správnym smerom a toto budú a zároveň potvrdzovať šéfovia vlád, ktorí budú schvalovať tento balíček finančnej pomoci Grécku, e, ktorý je rozhodne, ako som už hovoril aj predtým, ako hovorili aj vo svojej deklarácii 11. februára, je to investícia do stability e, a zároveň väčšej ekonomické stability celej eurozóny a Európskej únie ako celku. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. E, ďakujem veľmi pekne za, slovo, za vystúpenie, pán minister. A teraz má slovo komisia a síce pán predseda Jose Manuel Barozo. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení poslanci, bol som požiadaný, aby som vystúpil pred eh, touto snemovňou, pred piatkovým stretnutím hlav eurozóny. Dovolte mi ale v prvom rade povedať slovo eh, sústrasť alebo vyjadriť sústrasť eh, rodinám obetí násilia v Atenách tento, tento rozsah násilia v demokratickej spoločnosti je neodôvodniteľný a neospravedlniteľný. Nikto nemôže ospravedlniť použitie násilia. Dovolte mi teraz hovoriť o finančnom balíčku podpory e, pre Grécko, ktorý sme schválili minulú nedelu. Potom vám poskytnem svoje názory hľadom toho, čo treba spraviť preto, aby sme sa vyhli opakovaniu krízy tohoto typu. Čo sa týka Grécka, tak viacročný program fiskálnej konsolidácie bol dohodnutý gréckými orgánmi. To, to bolo spoločne pripravené s Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou a Medzárodným menovým fondom grécka vláda predložila dôveryhodný balíček, ktorý bude nasmerovať, nasmerovať ich ekonomiku na cestu udržateľnosti a obnovovať dôveru. Je to naozaj veľmi dôležité, aby sme nezabúdali, že, že premiér Papandreou a jeho vláda ukázali veľkú odvahu. Grécko vyvinie bolestivé úsilie, ale všetci veľmi dobre vieme, že neexistuje alternatíva voči takémuto úsiliu na, na, na, na, za to dostane od Európskej centrálnej banky eh, koordinovaný mechanizmus asistencie pre Grécko a tento už bol spustený a je to bezprecedentný akt solidarity, ktorý môže spovedať nič iné vo svete. Táto asistencia bude rozhodujúca preto, aby sme pomohli Grécku dostať svoju ekonomiku ospäť, naspäť do pozitívneho vývoja a zároveň zabezpečiť stabilitu v celej eurozóne. Dovolte mi potvrdiť, že komisia zabezpečila alebo sa snažila zabezpečiť to, že tento mechanizmus na báze bilaterálnych úverov bude udržateľný, Komisia zahrala dôležitú úlohu pri jeho tvorbe a bude hľadať dôležitú úlohu pri jeho riadení a implementácii. Komisia je a zostane centrálnym orgánom, ktorý bude eh, kontrolovať podmienky tohoto balíka a zároveň bude aj správovať bilaterálne požičky od členských štátov. Ku koncu týždňa budeme mať kritické množstvo členských štátov, ktoré už schválili proces ratifikovania pri poskytnutí bilaterálnych úverov Grécku. Je moje pevné presvedčenie, že bezprecedentná finančná podpora aj Grécku v objeme 110 miliard eur a zároveň projekt, projekt úprav sú adekvátnou odozvou gréckej kríze. Nemáme dôvod spochybňovať to, že ak to všetko bude implementované tak Gréckou, ako aj krajinami eurozóny. Tento názor zdieľajú aj ostatní, ktorí v tomto smere vystupujú. Všimol som si napríklad aj pozitívne vystúpenia eh, minulých a súčasných a budúcich predsedov eh, ministrov financií v rámci G20 ktoré boli nedávno vyjadrené, tieto pozitívne hodnotenia. Bohužiaľ, nie všetci aktéri na trhu sú dostatočne presvedčení. Musíme jednoznačne a jasne povedať, že tí, ktorí pochybujú, sa mília a tejto téme sa ešte vrátim. Vážení poslanci, na stretnutí eh, šéfov eh, vlád eh, budeme skúmať, akým spôsobom sa posunúť ďalej, akým spôsobom získať adekvátne skúsenosti z tejto udalosti. Tá debata musí byť východiskovým bodom, štartom, pretože tie rozhodnutia musia byť prediskutované hĺbšie a zároveň musíme ich prijať so všetkými 27 členskými štátmi, štátmi eurozóny, ale zároveň aj všetkými ostatnými členskými štátmi EÚ. A dovolte mi povedať veľmi jednoznačne, že diskutovanie a príjmanie rozhodnutí medzi 20 siedmimi vládmi je strojom sily. Ako náhle budeme musieť posilniť svoje procesy, výsledok je ten, že spoločný rok 27, ktorý sa nedá porovnať s ničím iným vo svete, vytvorí najlepšie základy pre našu spoločnú budúcnosť v stále prepojenejšom svete vidím dva hlavné zdroje pre reflexiu a kroky. V prvom rade e, musíme opätovne posúdiť pravidlá pre ekonomické riadenie, vrátanie paktu stability a rastu. Potom je to reforma finančných trhov. Komisia pracovala veľmi intenzívne na ekonomickom riadení a je pripravená predložiť návrhy hľadom toho, ako zlepšiť tento systém budúcu stredu. Máme tu tri dôležité stavebné kamene, o ktorých hovoríme. V prvom rade je to zodpovednosť. Potrebujeme posilniť pakt stability a rastu a zároveň potrebujeme e, zlepšiť ako e, spôsob, akým štáty budú konať v súlade. Zároveň sa vyžaduje kolektívnu a nápravnú stranu tohoto paktu. Tí, ktorí predtým spochybňovali alebo zároveň aj navrhovali e, oslabenie paktu stability a rastu, teraz akceptujú potrebu silnejších pravidiel a zároveň čo najdôležitejšie akcentujú ich prísne uplatňovanie. Po druhé, je to medzi na, vzájomné prepojenie. Všetci sme v tomto probléme spoločne. Myslím, že tá kríza jednoznačne ukazuje na to, že potrebujeme riešiť nerovnováhu medzi našimi členskými štátmi, najmä v rámci eurozóny. To zahrňa aj diver, divergencie v ich eh, ekonomickej situácii, keďže to je kľúčový prvok, ktorý spôsobuje aj iný typ nerovnováhy. To samozrejme nemôže znamenať, že niektorí budú menej eh, kompetitívni, menej eh, konkurencieschopní, aby iní boli viac konkurencieschopní. Snažíme sa využiť priestor na svetových trhoch. Čo potrebujeme je posilniť našu vzájomnú prepojenosť tak, aby sme sa navzájom spoločne posilnili. Myslím, že potrebujeme hľadať aj ďalšie dôvody nerovnováhy, aby sme napredovali, budeme navrhovať zvýšený dohľad a zároveň budeme navrhovať aj zvýšenú mieru politickej koordinácie. A som veľmi rád, že teraz tu vidím väčšiu mieru otvorenosti, najmä keď hovoríme o členských štátoch e, za týmto účelom. Potom je tu koherencia. Potrebujeme sami seba spýtať, či náš systém finančných pravidiel je kompletný vidím naozaj isté výhody v tom, aby sme vytvorili permanentný mechanizmus, ktorý nám zabezpečí vyriešiť takéto e, výbušné situácie. Je predovšetkým dobré, aby sme boli skôr bezpeční, než aby sme to lutovali. Potre, pre, pevne verím, že tento moment využijeme a spolieham sa na vás, že nám pomôžete tieto reformy implementovať. Myslím si, že z politického pohľadu, keď hovoríme o politickej integrácii, sa nachádzame v jednom z tých momentov, že ak teraz neurobíme viac pre Európu, tak budeme zaostávať a budeme ustupovať. Nemôžeme zostať stáť. Je to naozaj veľmi citlivý moment. Je to moment, v ktorom sa nachádzame teraz. V rámci ktorého naša solidarita, naša zodpovednosť je otestovaná a je testovaná každý deň. Pevne verím, že lídry našich členských štátov e, budú mať schopnosť dostať e, dôležitosti tejto skutočnosti a tej, tohoto momentu, nielen aby sme pomohli ostatným, ale aby sme ukázali našu zodpovednosť voči spoločnému európskemu projektu. Táto reforma bude zavádzaná v kontexte bezprecedentného úsilia, ktoré už prebieha. Je nespochybniteľné, že deficit a zadlženosť musí byť napravená v mnohých členských štátoch, a to odhodlaním a predovšetkým lepšie cieľnými reformami než pred krízou. A zároveň treba povedať aj to, že nemôžeme ignorovať skutočnosť, že Rozpočtové zhoršenie v roku 2009 bolo výrazne spôsobené aj e, fungovaním automatických stabilizátorov e, v kontexte bezprecedentnej ekonomickej aktivity, ktorá bola spôsobená ekonomickou krizou, ktorá ne, nepramene z Európy. Inými slovami, celková situácia v eurozóne bola výrazným spôsobom výsledkom predovšetkým antirecesných politík, ktoré boli argumentované všade vo svete. E, bolo to vždy jasné, že situácia bude následne napravená. A čo je väčšina členov eurozóny už prijala adekvátne reformy, napríklad ich dôchodkového systému. No, je tu možnosť, ktorú ukazujú jednotlivé vlády a táto možnosť musí byť vyrovnaná aj jednotlivými trhovými hráčmi a práve preto je nemenej dôležité naďalej dodávať zodpovedne a dôležité finančné rozhodnutie a to v mene ekonomiky a ich občanov musíme mať neustále na pamäti to, že e, trhoví hráči sú kľúčoví, e, kľúčovými partnermi pri e, ovplyvňovaní trhového sentimentu. Aj psychológia má výz, veľký význam. Finančná kríza vznikla z krátkodobej procyklickosti a nedostatku zodpovednosti. To musíme napraviť. Potrebujeme lepšiu stabilitu a lepšie európske trhy, tak aby sme dokázali zabezpečovať investície pre budúci rast. A to plne v súlade s víziou 2020 Zároveň potrebujeme zodpovedné správanie zo strany všetkých trhových hráčov. Už teraz sme robili veľmi veľa, keď hovoríme o reformách finančných trhov a spolieham sa na túto snemovňu, že to pomôže vysvetliť všetkým. Európske inštitúcie konajú a musíme byť vnímaní ako tí, ktorí konajú spoločne parlament, rada a komisia priori, máme tu veľmi vysoké priority ohľadom práce v oblasti zodpovedného riadenia, eh, bezpečných trhov s derivatívmi a zároveň dobrej, dobrej kontroly bank, ktoré musia lepšie pokrývať svoje riziká. Táto práca musí napredovať. Počas najbližších týždňov musíme ukončiť reformy, ktoré už prebiehajú. Ako som už povedal tejto snemovni pred dvoma týždňami, eh, pevne vidím, že sa nám podarí už čoskoro eh, zmeniť riadenie v oblasti hedžových fondov a private equity. Rovnako sa teším na dohodu ohľadom nového systému dohľadu. E, európske, Európsky výbor pre kontrolu systemických rizik by mal začať fungovať na začiatku roku 2011. Ale nesmú, nesmú to byť len nejaké papierové tigry. Musí mať zodpovednosť a nástroje, ktoré im umožnia konať. To zahrňa aj záväzné rozhodujúce právomoci, ktoré budú môcť reagovať na núdzové situácie, európske pravidlá a trvám na tom, že európske pravidlá, nielen národné pravidlá, ale potrebujeme európske pravidlá, ktoré nám umožnia vyriešiť akékoľvek spory v kolégiu národných orgánov dohľadu. Je najvyšší čas, aby sme prijali tieto rozhodnutia a musia byť ambiciozne. Stále viac pri, e, návrhov bude prichádzať tento rok, ktoré zabezpečia väčšiu mieru ochrany, posilnia e, nástroje boja proti zneužívaniu trhov a zároveň budú posudzovať kvalitu a kvantitu bankového kapitálu a jednotlivú mieru rizik. Počas posledných niekoľkých mesiacov sa situácia v oblasti, v oblasti absolútneho dlhu výrazne zlepšila. Komisia už teraz pracuje na základnom prerobení riadenia trhov s derivatívnymi produktami a v prvej fáze predstavíme legislatívu, ktorá bude štandardizovať štandardné zmluvy pre derivatívne produkty a zároveň to bude adekvátne regulované a bude tu adekvátny dohľad. Rovnako zvažujeme aj to, či není nevyhnutné prijať ďalšie konkrétne kroky pre eh, vlastné eh, trhy s derivatívmi. Táto kríza výrazným spôsobom aj otvorila otázku kreditných ratingových agentúr. Tieto agentúry hrajú kľúčovú úlohu pri riadení finančných trhov, ale zdá sa, že ratingy sú príliš cyklické. E, príliš sa spoliehajú na všeobecnú náladu na trhoch a nie na základné princípy, bez ohľadu na to, či nálada na trhu je príliš pesimistická alebo optimistická. Kreditné ratingové agentúry majú kľúčovú úlohu a kľúčový vplyv na trhy. Rovnako majú aj osobitnú zodpovednosť, ktorá mu zabezpečiť, že ich e, posúdenia sú správne a komplexné. A práve preto v roku 2008 komisia prepravila legislatívu pre tieto agentúry, ktorá vstúpi do platnosti počas najbližších mesiacov. Tieto pravidlá zabezpečia, že kreditné ratingové agentúry budú konať transparentnejšie, budú publikovať svoje metodiky a zároveň sa vyhnú konfliktom záujmov. Ale musíme zajsť ďalej. Musíme posilniť dohľad týchto aktérov v celoeurópskom kontexte. A komisia je presvedčená, že potrebujeme to umiestniť pod priamy dohľad budúceho európskeho orgánu pre dohľad nad cennými papiermi a istinami. A to je práve to, čo navrhujeme navrhujeme aj e, väčšiu mieru reflexie ohľadom toho, aké ďalšie opatrenia treba preto, aby sme zároveň zlepšili rating vlastného dlhu. Potrebujeme zabezpečiť, že budeme mať doma poriadok, kým vyžadujeme, aby ho mali aj ostatní. Komisia musí robiť všetko preto, aby finančné trhy neboli len ihriskom pre špekulatívne správanie. Slobodné trhy tvoria základ pre fungovanie úspešnej ekonomiky, ale slobodné trhy potrebujú pravidlá a zároveň musia konať v súlade a tieto pravidlá musia byť upresnené, ak chceme chceme vidieť väčšiu mieru zodpovednosti a ohľadom toho, eh, čo, eh, čo sa týka eh, správneho konania. Každý trh musí mať vlastné pravidlá a finančné služby si musia uvedomiť, že oni sú službou, nie sú svetom samým o sebe. Nesmú sa odpútať od ich vlastnej úlohy a zodpovednosti voči spoločnosti. Aktéry na finančných trhoch stále fungujú a to práve vďaka tomu, že regulačné orgány a demokratické inštitúcie v konečnom dôsledku daňoví poplatníci stabilizujú trhy počas obdobia finančnej krízy. Konali sme rýchlo a práve z tohto dôvodu sme veľmi stratili aj do budúcnosti. A práve preto tá myšlienka z dnešného, z tohto piatku musí byť jednoznačná. To posolstvo musí byť jasné a priame. A musí byť jasné, čo budeme robiť a ako budeme bojovať na všetkých frontoch. Ďakujem bardzo panu przewodniczącemu. Ďakujem veľmi pekne vážený pánovi predsedovi komisie. Przemówienie w sprawie, o której mówimy. Váš vystúpenie k tejto téme sme privítali a tiež e, tiež sme sa zamysleli nad sústraťou vyjadrenou k udalostiam, ktoré sa stali dnes. Čo sa týka vášho vyjadrenia ako grécku, my e, dúfame, že e, ten stav sa skončí a to bude v prospech nás všetkých, všetkých tu v Európskom parlamente. Teraz v mene politických skupín chcem e, v mene EPP pozvať k vystúpeniu Josefa Dola. Nech sa páči. Prežívame v Európe veľmi komplikované obdobie. Je to závažná kríza v Grécku, čo má veľké dopady na občanov. Ako ste spomínali, tie dopady môžu byť aj tragické a dramatické. E, zvyšujúce sa deficity v mnohých členských štátoch, európska reakcia nevždy zodpovedá očakávaniam. Však e, my sme radi, že tá európska reakcia vôbec existuje. Dnes by sa Európania mali konečne poučiť z týchto udalostí a mali by pristúpiť k reformám v rámci spravovania Európy, tak aby členské štáty prestali rozhodovať samotné bez koordinácie s partnermi, s ktorými však majú spoločnú menu, s ktorými zdieľajú spoločné hodnoty a majú teda spoločný osud. Nie je teda možné, aby sami rozhodovali o rozpočtových prioritách, o prioritách daňových, sociálnych. Je potrebné uskutočniť reformu celého prístupu, aby naše strany, naši ministri prestali systematicky očierňovať to, o čom sa rozhodne v Európe, keď hm, sú to oni sami, ktorí sa predsa tiež podielali na týchto rozhodnutiach. Ehm, nie je možné volať po solidarite partnerov, keď máme problémy a chceme tieto, týchto partnerov ignorovať, ehm, keď sa nám vodí dobre. Nie je možné požadovať eh, od partnerov pomoc bez toho, že by sme boli schopní zabezpečiť transparentnosť vlastných verejných financií. Takže eh, sa netreba čudovať tomu, že Eh, tu vyvstávajú otázky, keď sa volá po solidarite medzi národmi, keď na jednej strane niektorí pracujú 35 hodín do týždňa, odchádzajú do dôchodku pred 60 a na druhej strane ľudia pracujú 48 hodín za týždeň a odchádzajú do dôchodku v 67 rokoch. Myslím si, že je na čase klasť správne otázky a prinašať aj správne odpovede. Tieto odpovede väčšinou Mm, nebudú poskytnuté na národnej úrovni, ale na úrovni európskej. Tieto odpovede nebudú demagogické, ale budú zodpovedné a budú vychádzať zo zdravého rozumu. Tieto odpovede musíme nájsť čo najrychlejšie bez váhania, pretože ak tak neurobíme, potom tieto odpovede prídu aj samé a to rýchlejšie, než očakávame a ľudia nás začnú obviňovať z toho, že sme nesplnili svoju úlohu, že sme im nepovedali pravdu. Okrem toho ľudia budú eh, musieť trpieť eh, nad dôsledkami ešte bolestivejších rozhodnutí, než sú tie, ktoré musíme prijať teraz. Takže musíme explicitne volať po úspornej Európe, sociálnej Európe, fiškálnej Európe a to si vyžaduje veľmi konkrétne opatrenia zo strany našich pravicových aj ľavicových vlád. E, vypočuje si toto rada? Budeme e, to schopní aj zabezpečiť? E, Pán Ferovštát sa zúčastní na rade. Myslíte si, že sa rada bude schopná dohodnúť? Vypočuje si tieto požiadavky aj komisia? Milý eh, Jozef Manuel, prosím, aby eh, si to zabezpečil. Eh, žiadam o to ako strážca zmluvy je potrebné, aby naše rozhodnutia skutočne boli transponované v členských štátoch. Keď sa napríklad pozrieme na smernicu o službách, tá vôbec nie je naplňaná, takže e, to určite neprispieva k rastu. Takéto niečo si nemôžeme dovoliť. Nie som utopistom, dámy a páni, nie som ani naivný, ale myslím si, že teraz nadchádza chvíľa pravdy pre Európu. Navrhujem, aby sme sa tejto úlohy zhostili odvážne, zodpovedne, tak ako to urobili naši otcovia zakladatelia pred 60 rokmi, či už Schumann, de Gaspiri alebo ďalší. Nebali sa prijať odvážne vizionárske rozhodnutia, a my musíme e, sledovať ich e, stopy. Nečakali e, s referendum, e, mali politickú odvahu a rozhodli. Kríza, ktorú prežívame, môže byť pre nás aj záchranou, pokiaľ budeme mať odvahu prijať správne opatrenia. Však kríza môže byť veľmi závažná, ak potrebné reformy neuskutočníme. Veľmi naliehavo potrebujeme hospodárskú a sociálnu vládu, potrebujeme prispôsobenie daňových pravidiel a potrebujeme aby sa nevytvárali umelé priepaste medzi jednotlivými krajinami eurozóny a medzi ostatnými krajinami Európskej únie. Solidarita musí platiť eh, pre všetkých 27 členov. Prosíme zástupcov rady, aby sa eh, pozerali eh, k Európe aby si položili otázku, čo sa napríklad stane, ak by Francúzsko v budúcnosti zažilo podobné problémy ako Grécko. Čo s e, eurom? Ďakujem vám za spoločné odpovede, kolegovia. Všetci spoločne zdieľame túto odpoved- zodpovednosť. Čas nepočká. Ďakujem za vaše vystúpenie. Pán predseda, všimol som si, že jeden z kolegov, pán Barry Maglena, požiadal o slovo v rámci modrej karty. Nemám vás na zozname rečníkov. Mám tu Berry Madlenu, takže dám vám slovo o pár minút. Tak prosím vás, e, chvíľu strpenia a dostanete slovo. Teraz v mene sociálnych demokratov pani Badia Ikučet. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi najprv v mene skupiny socialistov demokratov vyjadriť e, našu úplnú solidaritu s greckým ľudom e, za mŕtvych, e, ktorí e, dnes zahynuli. A tiež chcem e, vyzvať, aby sa navratili k pokoju a tiež chcem vyjadriť, že majú našu solidaritu v úsilí, ktoré vynakladajú v dlhej a ťažkej skúške, ktoré čelia. Čiže sa chcem obrátiť osobitne na premiéra Papandreu a chcem ho pozbudiť v jej Um, jeho politickej uh, odvahe a v úsilí, ktorý vynakladá na záchranu svojej uh, krajiny. V nasledujúcich eh, mesiacoch očakáme, že Európa ehm, bude podporovať všetky potrebné ehm, reformné procesy, ktoré sú potrebné. Eh, nesmieme ehm, sa obmedziť len na úlohu kontroly, musíme tiež tieto reformy podporovať a ich nasledovať. Tento úspech transformácie musí byť spoločným úspechom v celej Európe a e, je to spoločná investícia a preto musíme zabezpečiť, aby európske eh, fiskálne nástroje ehm, boli mobilizované, aby sme poskytli potrebnú pomoc v tejto ťažkej fáze. Okrem toho, e, nad rámec greckej krízy môžeme dospieť k záveru, že posledné e, týždne e, boli veľmi znepokojúce a musíme využiť všetko, čo máme k dispozícii, aby sme podporili ekonomické vládnutie a budovali Európsky dom, ktorý nebude len menový, ale aj ekonomický v dobe Žaka Delora to bolo nepripustné a teraz je to nevyhnutné a musíme sa vysporiadať s požiadavkami doby, aby sme splnili tieto ambiciozne ciele v prvom rade musíme spolupracovať a pakt rastu a stability je jedným z aspektov, ktorý najviac prejavil potrebnosť koordinovať našu ekonomickú politiku. Koordinácia ekonomických politik musí byť aktívna a účinná a musí byť zameraná na mm, procesy udržateľného rastu a e, silného rastu. Musíme sa o ňu všetci podeliť a musí zaručovať e, pracovné miesta. Očakám, že Európska komisia e, stručne predloží návrhy v tomto ohľade, ktoré pôjdu nad rámec represívnej logiky. Musíme to stavať spoločne a musíme byť silní. Ja očakám, že pán Barosa čo najviac využije úlohu, ktorú môže komisia zahrať v tejto fáze. Podre, musíme e, zmobilizovať potrebné mechanizmy, aby sme čeli tejto krízi a teraz rada by e, mala e, schváliť zriadenie Európskeho mechanizmu pre finančnú krízu, ktorú v marci schválili Európsky ministri financií musíme odsúdiť agresívnu špekulatívnu mm, hru e, niektorých e, finančných hráčov a musíme tiež e, sposilniť menový systém, ktorý je nedostatočný v časoch krízy. Potom musíme rozvíjať nový pojem európskej solidarity. Buď dosiahne pokrok smerom k spoločnému cieľu, alebo musíme sa opäť uchyliť k negatívnej dynamike národného egoizmu Nemôžeme zároveň povedať, že chceme žiť spolu a e, v praxi e, konať e, každý na vlastný účet. Terajšia kríza je skúška hňom, ktorú treba pochopiť v celý, všetkých jej dosahoch. Po štvrté, musíme v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch využiť príležitosť, aby parlament zavial stanovisko k súboru legislatívnych návrhov, ktoré sú veľmi dôležité, ako sú napríklad fondy na krytie alebo finančný dohľad vyzývam všetky inštitúcie, aby nás podporili e, v e, tomto e, zodpovednom smerovaní, aby sme rýchlo zriadili systém riadenia a dohľadu. Dúfam, že tieto spoločné úsilia tiež môžu nás priniesť k vypracovaniu solidárnej finančnej budúcnosť Grécka veľmi závisí od rastu jeho susedov nás a my sme jeho hlavní ekonomickí partneri. Ak nebudeme schopní sa postaviť výzvam, ktoré e, sú uvedené v stratégii 2020, ak nedokážeme e, naplňať spoločnú ekonomickú politiku ak ak e, naše ekonomiky budú odsúdené na pomalý rast e, s slabou možnosťou otvoriť pracovné miesta a nebudeme schopní čeliť ešte ťažším výzvam, ktoré v budúcnosti budeme ťažšie zvládať. Naša budúcnosť je v solidarite a e, naša, um, naš pevné postavenie závisí od budúcnosti Európy. Ďakujem za váš príspevok. Teraz pán Guy Verhofstadt, predseda ALDE. Euh, Ďakujem, pán predseda. Chcel by som najprv povedať, že spoločne s ostatnými kolegami a s predsedom komisie dúfam, že mechanizmus, ktorý sme vytvorili, bude skutočne fungovať. Nechcel by som hneď na začiatku pochybovať o tomto mechanizme a kritizovať mechanizmus bilaterálnych úverov, nie, že by som nedúfal, že ten systém bude fungovať a že sa zamedzia špekulácie proti Európe, pretože, vážení kolegovia, v konečnom dôsledku ide stále viac o špekulácie proti Európe, o útok na Európu a nielen o útok na Grécko či na verejné financie v Grécku. Nie je to o mnoho závažnejšie, o mnoho širšie. A ja dúfam, že tento mechanizmus, keď bude sformalizovaný na stretnutí 7. mája, bude naozaj efektívny, pretože nemáme žiadny iný nástroj, nemáme nič iného, takže to musí fungovať. Musíme to podporiť. Ale to je druhá vec, ktorú chcem povedať. Musíme tiež pochopiť, že v blízkej budúcnosti nebude možné vždy eh, využívať takýto mechanizmus musíme mať k dispozícii nejaký štrukturálny mechanizmus za to, čo najskôr, ako to bude možné, nehovorím, že v nadchádzajúcich mesiacoch, ale v nadchádzajúcich rokoch, pretože takáto situácia sa objaví opäť ak e, chceme mať do budúcna istý štrukturálny mechanizmus, musíme mať na zreteli jednu vec, musíme sa poučiť z toho, čo sa stalo. Trvalo nám 5 mesiacov, než sme vytvorili istý mechanizmus, 3 mesiace, kým sme sa rozhodli o zásade a 2, 2 mesiace, kým sme nastavili podmienky. A prečo? Pretože ten systém je medzivládny. A ešte raz, e, myslím si, že prvá vec, ktorú by sme sa z toho mali naučiť, je, že musíme nasledovať komisiu v jej komunitárnom prístupe, pretože komisia hneď navrhla možnosť európskeho mechanizmu európskej pôžičky a mohli sme o tom už e, rozhodnúť v decembri. Nebola by to špekulácia proti e, Európe Takže dúfam, že hlavnou vecou, ktorú sa naučíme v ostatných piatich, e, ktorú sa naučíme z ostatných piatich mesiacov je, že dúfame, že to teraz bude fungovať a že budeme očakávať od komisie, že nám predloží komunitárny návrh, ktorý by zamedzil špekuláciám proti Európe pretože e, dôveryhodnosť a likvidita Európskej únie e, je týmto ohrozená takýto medzivládny systém. Tamto musí schváľovať 16 krajín, parlamentov. Pán Ren už začal predkladať návrhy, takže dúfam, že ďalšie ponaučenie, ktoré si z toho vezmeme, je, že potrebujeme štrukturálne reformy preventívnu kapitolu v pakte rastu a stability, čo navrhoval pán Ren. Potrebujeme takéto e, reformy, potrebujeme takéto nástroje, ktoré sa dajú využiť okamžite. A po tretie dúfam, že stratégia pre Európu na rok 2020 bude oveľa robustnejšia než tá, ktorú máme teraz na papieri. A na záver ešte jedna vec, ktorá sa týka ratingových agentúr. Viem, že je to trochu ako predpoveď počasia. Niekto si myslí, že e, sú príliš e, prísne, potom chceme, aby boli trochu tolerantnejšie a potom je to zase naopak, ale možno by sme potrebovali aj v tomto smere nejakú európsku iniciatívu. Je to dobrý nápad, ktorým by sme sa mali zaoberať. A nakoniec posledná vec, pán predseda. E, bola tu daná žiadosť španielského predsedníctva, aby sme ten finančný dozor schválili rýchlo, ale prepačte, pán minister, za to nemôžeme, my za to môže rada, pretože rada zmenila návrh komisie. Nie je tomu tak? My sme mali návrh komisie, ja som ho kritizovala, ale e, zachádzalo oveľa ďalej, než to, čo nakoniec navrhla rada. A my teraz vlastne prepracovávame celú prácu komisie, takže ja by som vám niečo navrhol. Ak chcete, aby finančný dozor a všetky ustanovenia mohli byť aplikované už o mesiac, mesiac. Potom okamžite na rade schválte pozmeňovacie návrhy, ktoré vám predloží parlament. To bude e, možno veľmi rýchlo a môžeme rovno začať aplikovať finančný dohľad. A dúfam, že toto poviete aj vašim kolegom na Ekofine, ktorí vo svojom návrhu neurobili nič iné, než e, e nás, náš nejaký systém, ktorý e, by umožnil obísť ten systém dohľadu, ktorý navrhovala komisia. Ďakujem teraz e, pán Daniel Kombenit. Vážení kolegovia, budem pokračovať eh, vlastne rovnakým smerom ako kolega Ferhofštát. Je zjavné, že nám trvalo 4 mesiace, kým sme váhali a bolo jasné, že to bola chyba, pretože e, tým, že sme váhali, sme umožnili e, špekulácie na trhu. Nech to aspoň uznajú páni na rede, ktorí za to môžu, že je to naša chyba. Nech to povie pani Merkola, pán Sarkozy mm, a ostatní. Mm, každý si môže prečítať v novinách, že za to môžu oni. To po prvé. A po druhé by som e, sa potešil, keby sme pochopili jednu vec Papandreová vláda musí urobiť eh, vec, ktorá je prakticky nemožná. A ja by eh, som chcela, aby ECOFIN a, a predsedovia vláda a hlavy štátov e, si uvedomili, že nie sú schopné doma e, tieto reformy e, uskutočniť. Ako dlho trvalo Francúzsku, kým penzínu reformu, reformu dôchodkov uskutočnili? Ako dlho to trvalo v Nemecku? A teraz chcete od Papandre, aby to urobil všetko za tri mesiace, veď to je úplné bláznovstvo. Vidíte, čo sa deje a my nedávame Grécku ani pánovi Papandreovi čas na to, aby dospeli k nejakému konsenzu, aby sa vôbec dohodli. V Grécku sa neidentifikujú s tým, čo robí štát. Každý je tam, tam sám za seba. Áno, je to škoda, ale e, toto je jednoducho vec, ktorá vyplynula z 10 ročí takýchto praktik a z 10 ročí korupcie v Grécku a my potrebujeme zabezpečiť nejakú súdržnosť. To sa nedá tak e, ľahko. Uvidíte v Španielsku, keď budete mať problémy, ako to dopadne a uvidíte v Portugalsku, keď tam budú problémy, ako to dopadne a čo sa stane. Pán Barroso to veľmi dobre vie, tak to prehral voľby. Nie, nie, on vlastne voľby nikdy neprehral. Neprehral, ale čo tým chcem povedať je, že musíme prijať zodpovednosť a nemôžeme žiadať nemožné. Mám totiž taký pocit, teda v minulosti sa tu hovorilo I want my money back a teraz uh, ako keby sa hovorilo I want to make uh, my money uh, on the uh, back of Greece, teda keď dávame požičky za takto vysoké úroky, e, za 4, 5, 6 tak my vlastne zarábame na gréckom nešťastí a to je úplne nepriateľné. Európa predsa koná, e, kolega Ferovstad mal pravdu, keď tu hovoril o akomsi kolektívnom e, solidárnom fonde. Aby sme v Európe niečo také mali, tak musíme zmeniť zmluvu a tu, eh, milí kolegovia, v našom parlamente máme predsa možnosť niečo urobiť, máme možnosť zmluvu zmeniť, tak eh, prosím, nečakajme na to, čo urobí rada, pretože oni nie sú schopní sa rozhodnúť a dohodnúť. Vezmime to do rúk sami, eh, iniciujme iniciatívu parlamentu, aby sme konečne mali akýsi európsky menový fond, ktorý by mohol zamedziť špekuláciám. My to dokážeme. Yes, we can. A teraz by som chcel povedať ďalšiu vec k tomu, ako sa um, rúťa tieto grécké udalosti. Eh, chcel by som, aby eh, komisia do toho zapojila aj eh, generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, aby sme presne vedeli, čo sa v Grécku deje. A žiadam radu, aby povedala menovému fondu, aby sa aj Medzinárodná organizácia práce zapojila do diania v Grécku, pretože ide o ľudí, sú tam problémy s nezamestnanosťou. Nemalo by e, nám byť všetko diktované e, len z aspektu finančných záležitostí. Mali by sme sa zamerať aj na sociálne záležitosti, na zamestnanosť, pretože v opačnom prípade tu opäť budú rozhodovať len a len financie a to šialenstvo bude rovnaké ako v minulosti. A posledná vec mm, je možnosť ako pomôcť gréckému rozpočtu a je to úplne jednoduché. Potrebujeme európsku iniciatívu, pre ukončenie zbrojenia v regióne. Politická iniciatíva Grécka a Turecka e, za e, ukončenie zbrojenia. A aby sa turecké vojenské jednotky stiahli zo Severného Cypru, nech prestanú zbrojiť. Poviem vám jednu vec, my sme pokrytci vlastne, pokrytecky. V ostatných mesiacoch Francúzsko predalo Grécku 6 fregát za 2,5 miliardy, helikoptery za 400 miliónov. A mm, ďalšie zbranie e, za Ehm, veľké peniaze. Žiaľ, nemám tak dobré zdroje, aby som vedel presne, e, o koľko tam išlo, ale išlo si o 3 miliardy a Nemecko im e, predalo 6 e, ponoriek, to je opäť miliarda. My sme úplne pokritecky, dávame im peniaze, aby mohli kupovať naše zbranie. Žiadam komisiu, aby e, tu v parlamente a na rade vypracovala sa správa, aké európske zbranie boli v ostatných rokoch predané e, Grécku a Turecku. Nech je to transparentné, nech o tom všetci vedia. A ak by sme konali zodpovedne, potom by sme Eh, sa postarali o zabezpečenie integrity gréckého územia. Gréci majú viac než 100 tisíc eh, vojakov, Nemecko ich má 200 tisíc, to je absurdné. Krajina, ktorá má 11 miliónov obyvateľov, 100 tisíc vojakov. I rokujme s Gréckom o tomto. Možno to je efektívnejšie, než znižovať platy ľudí, ktorí zarábajú tisíc eur. Takže toto želám si od komisie. Buďte trochu spravodliví. Ďakujem. Teraz e, v mene konzervatívcov a reformistov. Pán Pink. Ďakujem pekne e, za to, že e, ste mi udelili slovo ako rodenný protirevolucionár. Nebudem hovoriť tak za ako kolega Kombendit, ale rozumiete, <laughs> určite chápete, prečo 68. rok bol taký úspešný, vtedy som to zažil ešte ako e, dieťa. Zdieľam obavy e, e, kolegov. Ľudia v Grécku sa pýtajú, kam sa to všetko uberá. 110 miliard je obrovský balík. Pán Ren, prosím, počúvajte ma. Hovoríme najprv o 35 miliardách, potom o 65. To sú veľké peniaze a ten úsporný balíček je obrovský. Nesmieme zabúdať, že Grécko žilo dlhé roky na dlh Otázka e, znie, e, či sa Grécku podarí e, zachrániť sa z tejto situácie. Dochádza tam ku štrajkom, k nepokojom. Nie je to len grécky problém, je to európsky problém, je to náš problém. Problémy v Atenách, pán Kombendit, sa týkajú aj Holandianov, Flámov, Nemcov, nás všetkých. A tá možnosť, že sa to rozšíri ďalej, ešte stále existuje som toho názoru, že e, Grécko e, malo byť vyhodené z eurozóny, keď sa zistili tieto skutočnosti. Ale dobre, zabudnime na to. Pravidlá paktu e, stability a rastu musia byť prepísané. Zjavne neprinesli žiadnu stabilitu ani žiaden ekonomický rast. Potrebujeme lepší finančný dohľad. Komisia musí byť prísnejšia. Potrebujeme lepšie dodržiavanie predpisov. A toto sa mm, neudialo v ostatných rokoch. A podľa môjho názoru musí existovať aj možnosť možnosť eh, vystúpenia pre eh, eh, určité krajiny z eurozóny, ktoré nedodržiavajú pravidla. Máme síce stratégiu výstupu z EÚ, ale nie z eurozóny, ale aj táto možnosť musí existovať, aby krajina mohla opäť zaviesť svoju menu, devalvovať ju a tým spôsobom vyriešiť svoje finančné problémy. Ehm, prečo máme v Lisabonskej zmluve stratégiu vystúpenia z EU, ale nie z eurozóny? Pán Ren ehm, povie, áno, krajina, ktorá opustí eurozónu, ehm, bude vlastne je stále bližšie k Európe. A tým pádom e, daňoví poplatníci v Európe e, budú vlastne e, rukojemníkmi, ale tí si robia stále väčšie starosti z diania. Ďakujem. A teraz v rámci GUE NGL pán Bisky. Pán predseda, milé kolegyne, milí kolegovia, samozrejme Grécku treba pomôcť, ale tzv. akcia na záchranu má aj e, veľké mocenské e, črty. E, rozhodnutie o balíčku o pomoci bolo veľmi dlho oddialované, veľmi drahé. Trhy boli celé roky deregulované. A teraz sa všetci čudujú, že to bude také drahé. Kto um, má stať za týmito chybami politiky? E, zamestnanci, drobní, obyčajní ľudia. Nie banky sú brané na zodpovednosť, ale opäť daňový poplatník má e, um, vlastne zaplatiť za um, veľkých. E, opäť sa majú zamestnanci zmieriť s krátením miest. Diktát Medzinárodného menového fondu e, zamedzie akékoľvek zdaniu demokratického procesu riešenia. Čo sa týka e, ropnej škvrny v Mexickom zálive, tam sa považuj, požaduje, aby bol dodržaný princíp e, toho, aby znašal náklady ten, kto, ich, kto túto katastrofu spôsobil. Áno, kto hľadá kto kope zlatom, nech za všetky škody sám zaplatí. A myslím si, že toto by malo byť aplikované aj na banky e, ktoré e, s takou radosťou špekulovali e, a zopakujem to špekulovali proti euro, aj keď sa už dlhé roky hovorí, že treba niečo v tomto smere urobiť. Návrhy, čo by sa mohlo urobiť, sú na stole zákaz poskytovania úverov, obchodov na prázdno, zavedenie e, dane na finančné transakcie, e, zákaz osobitných bonusov v tejto e, branži. Čiže takéto opatrenia už ako návrh boli predložené a sú k dispozícii. Samozrejme, aj Grécko si musí urobiť domáce úlohy, rovnako ako ostatné krajiny Európskej únie. Aj e, v Grécku by sa malo bohatstvo zdaniť, majetok zdaniť, malo by bojovať Grécko proti korupcii a znížiť e, svoje výdavky. Myslím si, že pán Kombendit e, hovoril naozaj veľmi dobre na túto tému, takže ja už k tomu sa vyjadrovať nebudem, môžem sa len pripojiť k jeho slovám. Chápem ľudí, ktorí vychádzajú do ulic v Atenách a protestujú, čo nechápem, je násilie. A pripájam sa ku všetkým tým, ktorí vyjadrili svoju sústrať, sústrať súčasť s obeťami. Násilie e, plodí práve opak. Nie je to to, čo chcú protestujúci čestní ľudia, čiže vyzývame k tomu, aby tam nedochádzalo k násilnostiam. Ďakujem, pán predseda, za príspevok. A teraz v mene Európy za slobodu a demokraciu, pán Solofrakos. Ďakujem, pán predseda. pokúšame e, sa teraz hovoriť e, aj e, a dať si dohromady tie čísla, údaje. Keď sa zaoberáte číslami, často to škodí ľuďom a my musíme nájsť nejakú rovnováhu, ako vyvážiť tak financie, ako aj šťastie ľudí, pretože výsledok tohto neortodoxného chovania je, že máme teraz v Grécku tri obeť. Eh, um, došlo k umrčiu troch pracujúcich, ktorí sa stali obeťami násilných protestov ďalších pracujúcich. A to všetko kvôli kríze, ktorá vlastne prišla z druhej strany Atlantiku. A čo je ešte horšie, zahoršilo to eh, situáciu v politike. V Grécku medzi ľuďom panuje veľmi zlá nálada, sú veľmi negatívne naladení voči e, politikom. E, ľudia si hovoria všetko všetkých by sme politikov mali obesiť. To je veľmi nebezpečné. Ľudia začínajú odsudzovať politiku a to je nebezpečné. Táto klíma sa šíri aj v ostatných krajinách Európskej únie. Všetci vieme, že je potrebné chrániť demokraciu. Nemám čas na to, aby som tu hovoril dlho, ale chcel by som povedať následovné. Naši politickí vodcovia musia e, konať zajtra rýchlejšie, musia sa snažiť nájsť dlhodobejšie riešenia pre viac štátov, pretože Grécko je len jeden štát, ale je to možno len špička ľadovca. Celý rad ďalších štátov, tak členov ako aj nečlenov eurozóny, má ekonomické problémy a e, kríza sa môže v nadchádzajúcich mesiacoch vyhrotiť. Prepačte, ja nechcem vás vyrešovať, pretože ste Grek a e, váš e, názor bol pre nás veľmi dôležitý. Teraz kolega Barry Madlener za nezaradených, e, minúta 30. Ja, ďakujem, eh, Ďakujem, pán predseda. Chcem reagovať na to, čo povedal pán Ferovstad aj na pána Šulca, hoci tu nie je a chcem um, povedať moje pripomienky uh, k tejto skupine, pretože oni boli spoluautori toho problému. Solidarita je potrebná. Dovolte mi pripomenúť vám, že roky Grécko bolo najväčším príjemcom uh, peňazí z EÚ a teraz teraz ste takí eurofili, že chcete, aby Európa bola väčšia a ste stratili vašu schopnosť uh, vyjadrovať kritiku. Vieme, že Španielsko je ďalšie na rade. Za posledných 15 rokov 2 e, milióny nezákonných pristahovalcov bolo legalizovaných. A keď hovoríme o 20-percentnej nezamestnanosti v Španielsku, Španielsko je podobná situácia ako v Portugalsku a toto sú všetko e, štáty so socialistickými vládami, ktoré ste roky podporovali z európskych peňazí a podľa vás to bolo všetko doteraz v poriadku a teraz e, naši občania, daňoví poplatníci, e, musia zaplatiť účet. Nikto nehovorí, že musí byť, byť e, prísny voči Grekom. Gréci musia znovu zaviesť Grachmu, pretože súčasť ich členstvo v eurozóne nie je pre nich znesiteľné. A tiež Španieli a Portugalci budú musieť zaviesť svoje meny, pretože Európania mm, budú odmietať eh, platiť za eh, chyby socialistických vlád v týchto štátoch. Musíme sa pozrieť na to, že všetky socialistické vlády sú príjemcami peňazí z EU a eh, vy len sedíte a nič nerobíte. Ďakujem vám za vystúpenie. Teraz faktická pripomienka. Ďakujem, Ďakujem, pán predseda. Prepačte, že sa ujímam slova, ale pán uh, eh, uh, eh, Safrank pána Franku ste e, uznali ako Gréka, mohol hovoriť. Ja by som chcel spomenúť nasledovné. E, traja ľudia dnes prišli o život a stali sa obeťou. Traja zamestnanci obeťou iných zamestnancov, ale to nie je pravda. E, zabili ich vrahovia, to sú zločinci. Títo zamestnanci v Grécku dnes sa zúčastnili na mierovej veľkej demonštrácii a títo zločinci tých aj odsúdil pán Papandreou, pán ostatní politici v gréckom parlamente a je naozaj veľmi nebezpečné vyvolávať tam e, zmetok a e, e, miešať tu mierové činy s kriminálnymi zločineckými aktami. Čiže to neboli žiadni zastupcovia gréckych zamestnancov a vôbec to nevyjadruje presvedčenie tých, ktorí chcú dostať Grécko z krízy. Ďakujem pekne kolegovi, pánovi Lombrindisovi, za to, že nám uviedol toto vysvetlenie. Ja nechcem e, zachádzať do tejto diskusie, no e, rád by som opäť povedal, že chceme všetci poslanci Európskeho parlamentu a predpokladám, že aj predseda Európskej komisie vyjadriť solidaritu a súcit s gréckým ľuďom, ľudom. Oni sú naši priatelia a vieme, že zodpovednosť je na oboch stranách. Oboch stranách e, konfliktu v Grécku. Ja som tiež e, zažil um, takú zodpovednosť. Ja som bol kedysi aktivistom odborov a tiež som bol um, predsedom vlády v minulosti a chápem e, situáciu Grécka a Samozrejme, naše myšlienky patria rodinám zabitých ľudí a je našou úlohou si ich pripomenúť. Ďakujem za túto zodpovednú debatu. l'ordre du jour appelle les déclarations du conseil et de la commission sur le dossier e. podľa rokovacieho poriadku e, sú teraz e, na rade vyhlásenia Rady a komisie k Európe 2020, nová stratégia pre zamestnanosť.